Pokračujeme v našej schôdzi prvým bodom programu by som chcel uviesť zápisnicu, ktorú ste eh, dostali, zápisnicu z eh, včerajšej schôdze. Máte, prosím, nejaké pripomienky? Nie. To znamená, že zápisnica je schválená. A teraz pristúpime k e, rozprave vyhlásenia Rady a komisie ohľadom aktuálneho stavu druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko.